Micro, please. Η συμφωνία που ετοιμάζουν κυβέρνηση και δανειστές. Ďakujem. Tá dohoda, ktorú zostavili vlády a veriteľia na samite, prenesie čerstvé kolo e, drsných opatrení, e, ktoré budú nasledovať e, po tých, ktoré prijali predchádzajúce vlády vláda Syriza a NL, nezávislých Grékov, povedali, že oni završia to memorandum, ale potokracia mm, plutokracia e, za to môže, ale oni nebudú platiť e, cenu, ale budú to bežní e, ľudia, ktorí budú znášať e, cenu a oni budú musieť zvyšiť zvýšiť svoje príspevky, oni budú musieť znášať ďalšie krátenie svojich platov a dôchodkov a miest toto je eh, len vláda, ktorá hovorí, eh, že eh, musíme sa precitnúť do reálneho sveta, len reálny svet, ako to oni popisujú, znamená väčšie ťažkosti, väčšie utrpenie, viac kratenia, väčších, väčšie úspor a nemôžeme mm, ísť cestou toho memoranda, musíme akceptovať, že sme proti kapitálu a musíme ich brať na zodpovednosť. Teraz má slovo prvý podpredseda komisie. A pani Lukaševica, ehm, s potešením vám oznamujem, že delegácia Indického parlamentu je teraz na oficiálnej návšteve u nás. Je na galerii hostí. Chcem ich tu srdečne privítať. Guidata dall'onorevole presidente dello a vedie ju predseda pán Caba Sirimati Sumitra Bajan. Táto delegácia je tu na pozvanie predsedu Európskeho parlamentu za účelom posilnenia vzťahov medzi našimi parlamentmi. Stretnutie indického a európskeho mm, parlamentu mm, pre 1981 a význam Indie pre EU stále narastá a ako vidieť to zo strategického partnerstva roku 2004, naša delegácia pre vzťahy s Indiou podnikla celý súbor návštev do Indie. Naposledy to bolo v marci